svoj príspevok do tejto témy, tak um, možno, že téma, ak je to ten istý komisár, tak tieto témy sú prepojené. Ďakujem pekne. Váš príspevok bude zapracovaný, hovorí pán predseda. Je to poznačené a bude to teda pridané k tomuto bodu programu. Vaša snaha nebola márna, pani Basesku, hovorí pán predseda. A teraz Ďakujem, hovorí pani poslankyňa. No a teraz schôdza je skončená a začneme zajtra 6. mája od 9. do 1. a zápisnica bude zverejnená a bude na webovej stránke parlamentu. Končím dnešnú schôdzu a želám vám dobrú noc.